sledujú našu rozpravu. Prešli sme bodmi 4, 5, 6, 7, 8, Teraz mi povedali, že ten druhý mikrofón je prepojený na kameru, takže ešte raz 6, 7, 8 tieto body boli prebraté. A teraz chcem e, privítať návštevníkov, ktorí sa k nám pripájajú a poprosím ich, aby boli ticho a aby si sadli aby robili čo najmenej hluku. A teraz odovzdám slovo k desine 11, 12, 13 a 14 našej kolegyni Barbare Matera. Ešte raz vítam jej hosti Barbara, máš teraz slovo e, k viacerým dôležitým návrhom, ktoré sa týkajú využitia Európskeho globalizačného fondu. Barbara? Grazie, prezidente. Prendo la parola per... Ďakujem pekne, pán predseda. Takže teraz by som chcela kolegom a kolegyňam povedať, ako využívame Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácie. Sú tu viaceré návrhy, máme tu Španielsko a Polsko a snažím sa teraz hovoriť pomalšie, pretože už mi vyčítali trošku, že hovorím dosť rýchlo a potom sa to nedá sledovať. Čiže prvý návrh ide zo Španielska, pochádza zo Španielska, a tam ide o podporu a, zamestnancov, ktorí, pra, ktorí boli prepustení v 66 podnikoch a sú teraz zo sektoru stavebníctva. Ide tu o 1 400 tisíc eur. Potom druhá požiadavka pochádza zo Španielska, z regióny Valencia a tam ide o podporu pre 350 zamestnancov, ktorí boli takisto prepustení zo 43 podnikov v textilnom priemysle a tam sa suma vyšplhala až na 2 milióny 60 tisíc. A tretia požiadavka prichádza ešte stále zo Španielska, ale z regiónu Aragonsko. A tu prepustili 1445 zamestnancov v 593 podnikoch a ide tu o sektor podnikania malého obchodu. A tu sa tá suma takisto vyšplhala nad 1 milión, zhruba 1 560. A potom sa tu ešte žiada v jednom návrhu podpora pre 508 zamestnancov, ktorí, spodnik, ktorí sú z podniku Automotív, to je podnik, kde sa vyrábajú nákladné auta a tam, sa, vyš, tam sa suma vyšpela na 380 tisíc eur. A teraz prídem k polskej časti. Polské požiadavky sú trochu náročnejšie. Tu bude pre mňa ťažké vysloviť správne polské mená. Prvý návrh alebo požiadavka žiada mm, podporu pre 590 zamestnancov podniku Vilko Polsky. To je takisto firma, kde sa vyrábajú nákladné autá a ide tu o sumu 630 tisíc eur. Potom druhá požiadavka, tam zasa ide o 189 zamestnancov, ktorí by mali byť prepustení. Tí pracovali u firmy Čidielsky v Poznaní. To je zasa z námorného sektoru a tu ide o 15 miliónov eur sú požiadavky, o ktorých sa bude v decembri hlasovať. E, to sa týka samozrejme nášho výboru, ale aj pléna. A myslím si, že dnes budeme hovoriť o dvoch požiadavkách, ak to pán predseda potvrdí. Tie som už predložila naposledy na našom prípade. Tu ide o slovenský prípad a o nemecký prípad. Áno, tie budem, o tých budeme dnes hlasovať. A teraz ešte prídem ku koncu. Chcela by som hovoriť o dvoch pozmeňovacích návrh, ktoré tu boli predložené od dvoch kolegov. Bohužiaľ, tu títo nie sú. Ide tu od pani Haugland. Ja som za prvý pozmeňovací návrh. Tam sa žiada aby prepustení zamestnanci boli znovu začlenení do pracovného života tým, že budú mať nové perspektívy, ktoré by sa im otvorili, ale e, musíme sa tam opierať o dlhodobé zamestnanecké zmluvy. Ja som za túto návrhu, pretože sú tu konkrétne návrhy, ako to realizovať a skutočne je to aj v prospech týchto prepustených zamestnancov. A potom nepodporujem pozmeňovací návrh číslo 2, ktorá je od, ktorý je od toho istého predkladateľa, pretože tu sa zvýznamňuje komplementarita medzi dvomi fondami. Sú tu viaceré požiadavky, ktoré, kde sa zvyšujú požiadavky, to sa všetko týka globalizačného fondu a musí sa k tomu vyjadriť komisia aj náš e, výbor a treba tu konštatovať, že sa zle využívajú tieto finančné fondy alebo sa nevyužívajú vôbec. Čiže chcela som kolegom, e, tí, ktorí sú tu dnes prítomní, povedať iba toľko, že áno, je to tak. Opatrenia, e, ktoré tu máme, by sa mali vzájomne doplňať, ale zároveň sú tieto dva fondy úplne odlišné. Európsky sociálny fond je štruktúrálnym fondom, pracuje trochu pomalšie, a Európsky fond, ktorý sa týka prispôsobenia na globalizáciu, ten bol vytvorený iba nedávno. To je fond, ktorý pracuje oveľa flexibilnejším spôsobom a ktorý skutočne reaguje podľa jednotlivých prípadov smerom podpore prepustených. Čiže vychádzam z toho, že by sme nemali hovoriť o tom, že by sa tieto fondy mali nejako doplňať. Ale preto napriek tomu nie som, e, nepodporujem pozmeňací návrh číslo 2. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Blahoželám vám k tomu, že ste tak veľmi e, rýchlo, stručne a jasne prezentovali tieto veci. Čiže návrh, ktorý sa týka e, tých troch španielských e, regiónov, jeden a, a dva poľské návrhy dnes sa o nich e, koná rozpráva bez hlasovania a potom e, témy, o ktorých sa bude hlasovať. To sa týka návrhu pre Slovinsko a Nemecko. A máme dva pozmenujúce návrhy, ktoré boli predložené. Máte niečo k týmto návrhom? Ku všetkým spolu? Nie, zdá sa, že nie. Teraz budeme hlasovať. Navrhujem, aby sme začali okamžite s návrhom, ktorý odprezentovala pani Matera. Týka sa to bodu 19 a 20. Teda sú to body 19 a 20. Máte hlasovací zoznam s dvomi pozmenujúcimi návrhmi. Prvý je od pána a Alvara a pána Haglunda. Pán Haglund tu nie je. Pani, ani pán uh, Alvaro, spravodajca je za. Prepačte, prepačte, vy ste medzi časom prišli. Čiže spravodajca je za. Váš pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržiava? Je to schválené. A uh, spravodajca je proti dvojke. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržiava? Takže pán Haglund je trošku izolovaný. A ja som sa nezúčastnil na hlasovaní, takže musíme hlasovať o celom texte, čiže teraz celý text, ktorý e, sa týka 19 20 kto je za, proti, zdržali sa, jeden proti a jeden sa zdržal hlasovania. Čiže je to schválené. Ďakujem a e, blahoželám spravodajkyni pani Matera. Teraz opravný rozpočet číslo 9, ešte stále hlasujeme. O tomto máme diskutovať zároveň s bodom 17. To je právnická zložka e, tej istej veci, mobilizácia fondu Solidarity pre dve krajiny, Portugalsko a Francúzsko. Spravodajca je pán Láslo Šurian. E, sorry, Prepačte, pán predseda. Pán Böge musel odísť a on mi teda dal povolenie uviesť na tomto fóre, že podporuje návrh, pokiaľ ide o finančné dopady. To isté platí aj pre mňa. Musím ale však povedať, že sú tu určité problémy. Pozitívne sme hlasovali o tejto otázke, ale musíme podať sťažnosť vzhľadom na zdroje prostriedkov, ktoré komisia navrhuje. Prosím, pamätajte na to, aké bolo minulý rok zložité dosiahnuť európsky plán obnovy, nájsť nejaké prostriedky do tohto plánu. A teraz tieto prostriedky sa využívajú na absolútne iné účely. Toho sme svetkom. Takže niekedy takéto naliehavé požiadavky zo strany komisie na vytvorenie nejakých nových finančných možností. Niekedy to nie je absolútne opodstatné, to sa ukáže však žiaľ až neskôr, takže to, na čo sa využívajú tieto zdroje, z Fondu Solidarity Takže ten program nebol dobrý a myslím, že vzhľadom na tie ťažkosti, v akých sa nachádzajú daňoví poplatníci, to je nepriateľné, takže tie prostriedky by mali byť vydávané náležitým spôsobom, alebo to byť lepšie rozplánované. Toto je taká určitá sťažnosť, taký určitý problém, napriek tomu však oba návrhy podporujem a poprosím aj členov výboru, aby hlasovali za. Ďakujeme, pán spravodajca. Čiže vy ste spravodajcom zároveň k finančnej časti a takisto aj k právnej časti, ktorej spravodajcom je pán Reimer Böge. Ak sa nikto nehlási o slovo, chcel by som predniesť dve pripomienky. Najskôr videl som, že prišiel generálny riaditeľ e, pre rozpočet za komisiu? Mal som halucináciu? Alebo naozaj? A čiže znova odišiel. Škoda, pretože on by mohol vidieť, že z času na čas rozpočtový výbor prijíma nejaké rozpočty. A teraz vážnejšie. Vidím, že rada ktorá rieši veľa metafyzických aj politických otázok ohľadom postupov, ešte stále definitívne nevyriešila otázku zásahov alebo intervencií národných parlamentov do našich rozpočtových postupov z titulu protokolu 1 Lisabonskej zmluvy, to, čo sa nazýva systém včasného varovania, Early Warning System. A ešte stále je tu teda tá otázka, chceme vedieť, či rada ešte bude strácať ďalších 8 týždňov na to, aby žiadala o stanovisko 27 národných parlamentov a 40 legislatívnych komôr pretože toľkoto orgánov sa nachádza v jednotlivých členských štátov a či sa ich bude pýtať, či dáme urgentnú pomoc napríklad Portugalsku. Tak ako hovorí Adáš Román, extrém spravodlivosti extrém práva má vždy za následok aj extrému, ne, extrémnu, extrémnu nespravodlivosť. Písmo je mŕtve, ale duch je živý. To sa zasa hovorí v Evanieliu. Toto všetko hovorím kvôli tomu malému opravnému rozpočtu, ale táto otázka vyvstane aj v prípade rozpočtu na rok 2011 komisia nám navrhne nový návrh rozpočtu, pretože zmierovanie zlyhalo. Čiže rada potom bude musieť sa rozhodnúť, či si tieto radosti týchto postupov bude predlžovať tým, že využije ešte dodatočnú lehotu 8 týždňov. A teraz spoločné hlasovanie o bodoch 16 a 17. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden je proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Nikto. Takže dve mobilizácie Fondu Solidarity pre tieto dve krajiny v ťažkostiach. Takže sme o tom rozhodli, o ich financovaní. Teraz body 21. To sa týka transferov. Opäť Láslo Šurian. Rozpočet na rok 2010. Pán spravodajca. You, Ďakujem, pán predseda. Ak som teda správne informovaný, sú tu dve žiadosti, dva návrhy, ktoré je potrebné odhlasovať a ja ich podporujem oba. Ide o, ak sa nemýlim, o 37 a 38. Týkajú sa sa Slovinska a Nemecka. Sú tu ďalšie O tom budeme hlasovať na budúcej schôdzi. A je tu jeden návrh. Je to kontroverzné a je to potrebné objasniť. Ide o 58. Je to už taká stará historka a mám pocit, že komisia Ide asi o 4 milióny eur, ktoré boli vydané v takých relatívne nejasných bankových operáciách. Máme tu rozhodnutie súdu, ale môj intelekt zrejme nie je postačujúci na to, aby som to pochopil plne napríklad, čo znamená error in law, teda chyba v práve. Takže sa musím niečo doučiť. Potrebujem takú, také právne objasnenie toho, čo sa, na, čo sa v zásade udialo a prečo tento problém je potrebné riešiť transferom. Takže tu nie som ešte pripravený nechať hlasovať o tejto otázke. Ďakujem, pán spravodajca, to bolo veľmi jasné. Čiže hlasujeme iba o 37 a 38 o týchto transferoch, ktoré korešpondujú finančnému doplneniu tých dvoch operácií, o ktorých sme teraz hovorili. Čiže predkladám to ako blok, kto je za k týchto transfery, kto je proti. Dvaja sú proti. Pani kolegyňa, vy neviete, čo to bolo, ale... A keď máte pochybnosti, hlasujte proti, samozrejme. Ďakujem. Kto sa zdržiava? Takže je to prijaté. A teraz pokiaľ ide o tú otázku pána Šuriana, komisia, vy na to chcete aspoň ústne teraz odpovedať, alebo nie? Nech sa páči. Merci, eh, Ďakujem, pán predseda. Je tu eh, so mnou kolega, ktorý je riaditeľom na DigiBudget Budget pre účtovníctvo. On sleduje tento komplexný prípad a môže nám vysvetliť eh, niečo tak, aby Mm, ste lepšie pochopili to, na čo ste sa pýtali. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, vážený pán predseda, pán spravodajca. Spravodajca to teraz načrtol tú situáciu. Ide o prípad, ktorý zasahuje do roku 1998, vtedy došlo k platbe, uskutočneniu platby mimovládnej organizácii, ktorá pracuje pod zaštitou komisie. Ide o platbu niekdajšej organizácii, ktorá mala sídlo v Juhoslávii. Prebehli tri platby, ktoré žiaľ nikdy neprišli na bankový účet príjemcu. Ide o sumu 3 milióny eur. Teda príjemca prostriedky nedostal, Sťažoval sa. My sme sa tým zaoberali, právne oddelenie komisie bolo do toho zapojené a za mesiac a pol skupina právnikov, ktorí sa zaoberajú takýmito platbami, nás ubezpečila, že máme veľmi dobrý prípad, že tieto prostriedky môžeme všetky získať naspäť a o to sme aj požiadali. Potom došlo k druhej platbe príjemca nedostal prostriedky, druhá platba bola realizovaná, príjemca jej prijatie potvrdil. Máme tu platbu, ktorá technicky bola v súvahe mimo rozpočtu. Potom sme sa spojili s bankou. Banka pôvodne súhlasila s vrátením prostriedkov začiatkom 99. zmenila svoj názor. Potom sme tu mali viac rokov výmenu, komunikáciu, žiadali sme o navrátenie prostriedkov, trvalo to určitý čas a konečne teraz komisia túto banku zažalovala na bruselskom súde, ktorý bol príslušný a tu sme prehrali, bohužiaľ. Ten error in law, teda tá chyba v práve, prečo bolo potrebné tú druhú platbu, teda ten druhý, druhú, druhý, druhý príkaz na vrátenie, to sú 3 milióny, prečo sme to museli zrušiť. Áno, je to prípad, kde tá banka proste bola zrušená a tie prostriedky sme teda nezískali. No a my sme tvrdili, že banka mala zabezpečiť, aby prostriedky prešli až k príjemcovi. Bohužiaľ, súd prvého stupňa v Bruseli bol taký, že tie prostriedky dostala banka sprostredkovateľa. Toto je verejný prípad, dostupný na súde a vzhľadom na to sme nemohli tú banku v Belgicku považovať za zodpovednú teda boli uvoľnení z tej zodpovednosti, pretože tá banka sprostredkovateľa dostala tie prostriedky a v tejto fáze sa tie prostriedky stratili. Tá spoločnosť, tá banka v bývalej Juhoslávii už neexistuje, je to naozaj smutné. A toto všetko bolo v súvahe Euró- komisie a znamená to, že tie tripa nedostaneme nazad. My sme si mysleli, tá chyba v práve znamená to, že my sme si mysleli, že nám to preplatia, že to dostaneme naspäť, ale v tom sporo sme prehrali a preto sme sa rozhodli aj, že nebudeme podávať, opra- žiadať o opravné konanie, pretože by to bolo mrhanie prostriedkami. Je to vopred stratený prípad. Tá ďalšia suma, tá sa týka účtov. Niektoré platby čakáme na ich vrátenie. Týka sa to zahraničných, externých e, oddelení komisie a snažíme sa to pred vznikom tej služby pre vonkajšiu činnosť celé vyčistiť. A môžem vás, e, vám povedať, že všetky tieto otázky, ktoré sa týkajú hlavne personálu, to sú napríklad predávky na cestovné, toto bolo z toho absolútne vylúčené a všetko to budeme sledovať až do konca. To sú sumy, ktoré neboli priamo rozpočtované a to je tá druhá časť toho transferu. Rád sa bilaterálne spojím spravodajcom, so spravodajcom a vysvetlím mu to. Ďakujem. Bien, merci, Ďakujem, pán riaditeľ za to, že ste nám vysvetlili tieto dva odlišné prípady veľmi jasne. Prvý prípad patrí asi do nejakej detektívky, zdá sa mi. Navrhujem, aby sa spravodajca s vami skontaktoval, aby ste si mohli mm, vysvetliť, aby ste sa mohli ubezpečiť, že že dôjde e, k tomu transferu, takže o tom budeme hlasovať na budúce. A potom, pokiaľ ide o rozpočet komisie, a to bolo e, vyriešené. Ďakujem, pán Šurian. Teraz sa obracam na Vladimíra Maňku, ktorý nám má predstaviť transfery, ktoré sa týkajú parlamentu a ombudsmana a účtovného dvora. Pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Máme tri transfery. Prvý sa týka dvora auditorov. E, dvor auditorov ešte v roku 2004 požiadal a prijal opatrenia, ako bude ďalej postupovať a postupne bude meniť pracovné miesta z triedy B na triedu A, to znamená z pozície asistent na pozície e, pracovníka v administratíve, aby tým v budúcnosti vytvoril väčšiu efektívnosť. Dnes postupuje presne v tom zmysle, ako postupoval posledných 5 rokov a vždy sme im to odsúhlasili. To znamená, navrhuje zmenu deviatich asistentských pracovných miest zmeniť na 9 administratorských pracovných miest. Táto zmena nezakladá žiadne zmeny na financie, ja ju odporúčam odsúhlasiť. Ďakujem. Pokiaľ ide o C11, nemáte žiadne otázky? Nie? Nie? Kto je za? Hlasujeme, kto je za? Kto je proti? Dvaja proti, kto sa zdržiava? Je to schválené. Pokiaľ ide o pozmenujúci návrh ART 45, pán spravodajca. Návrh dvora e, Európskeho ombudsmana na zmenu dvoch dočasných miest AD6 na, na dve miesta e, trvalé AD6. E, takisto tento návrh spĺňa všetky, všetky parametre a nezakladá žiadne nároky na zmenu rozpočtu. Odporúčam odsúhlasiť, pán predseda. Dobre, to nemá dopady na rozpočet. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa? Je to schválené. Žiadne ďalšie transfery? Ešte jeden? Ešte jeden transfer. E, týka sa to Európskeho parlamentu, kde vlastne e, v strednodobej stratégii IT bolo schválené e, vytvoriť pracoviska Wi-Fi aj v Štrasburgu, aj v Bruseli. S tým, že vlastne zavedenie tohto systému by malo stáť by malo stáť 7,8 e, milióna eur, z toho 3,8 v Bruseli a viac ako 4 v Štrasburgu. K tomuto by som chcel povedať pár poznámok. E, samozrejme, aj ja používam Wi-Fi stále, mám vždy so sebou dve zariadenia, jeden notebook a jeden iPad a bez Wi-Fi by som asi nemohol existovať. Ale tu bola otázka jedna. V Štrasburgu sme iba niekoľko dní v roku a či čiastka, ktorá je viac ako 4 milióny eur, plus sú tu aj samozrejme ročné, každoročné náklady na prevádzku, ktoré činia pre obidve sídla 1,2 milióna eur, či vlastne e, to prinesie daný efekt. E, ja som dostal všetky podklady až v piatok, keď, keď e, vlastne sa zistilo, že, že to nie je také jednoduché to schváliť. A dneska som mal rokovanie aj s pánom generálnym riaditeľom Laforestom, generálny riaditeľ pre inovácie a technologickú podporu. A ja som sa pýtal jednu vec. E, samozrejme, keď e, chceme používať tieto zariadenie v Štrasburgu, tak mali by sme mať istým spôsobom kalkulácie, aký nám prinesie efekt aj z hľadiska e, Nejakého, nejakej návratnosti z hľadiska efektívnosti, lebo tieto podklady neboli v tých podkladoch, ktoré sme dostali. Ja som dnes dostal od pána Laforesta takýto podklad a možno by som ho teraz požiadal, ak je, myslím, že je tu v tejto miestnosti, aby nám k tomu povedal, pár slov. To znamená aj k tej efektívnosti zavedenia Wi-Fi eh, v Štrasburgu. Ďakujem. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. Je tu? Prepačte, nevidel som vás. No, no, Je, pán predseda, ja plne podporujem spravodajcu ale neskôr sa ešte vyjadrím. Teraz sa chcete vyjadriť alebo po odpovedi, čiže pán e, generálny riaditeľ? Tento transfer prišiel po dvoch rozhodnutiach e, Byra Eh, jedna sa týkala eh, Wi-Fi v celom Európskom parlamente a druhé rozhodnutie sa týkalo autorizácie aj na plenárke. Výhody toho sú finančné a takisto eh, technologické. Pokiaľ ide o finančnú úroveň, je jasné, že tie mobilné zariadenia sú veľmi vyvinuté a súčasťou stratégie parlamentu je taká, aby vnútri budovy aj mimo e, budovy. Tí e, poslanci boli celkovo mobilní, úplne mobilní. E, rooming a stiahovanie vášho, vášho e-mailu, to sú veľmi drahé veci a preto pôvodne pre poslancov Wi-Fi na chodbách a v ich kanceláriách podľa mňa to je oprávnené a takisto na trhu ešte sa objavili tablety typu iPad. Je to veľmi nová vec. A začiatkom budúceho roka ich bude asi 10 tu a tie nie sú schopné sa pripojiť priamo na sieť, čiže tie by mali mať tiež Wi-Fi a to je argumentácia, ktorá, ktorú sme použili. A potom tretia argumentácia. Cieľom parlamentu je cieľ EMAS. E, teda používať menej papiera. Ale o to nejde iba tu. Mobilita a šetrenie papierom, to je e, celkový program. Všetky dokumenty Európskeho parlamentu by mali byť prístupné na tých e, prístrojoch, ktoré si vy vyberiete, čiže buď tablet a smartfón alebo e, notebook. To, čo si vyberiete, a to by malo fungovať od budúceho roka. A preto celkové pokrytie sieťou Wi-Fi je nutné a táto istá argumentácia platí aj pre Štrásburg. Tam sa konajú stretnutia skupín, plenárka, jedno stretnutie skupiny denne. Čiže toto nebude slúžiť iba jednotlivým poslancom, politickým skupinám, ale aj občanom, e, ktorí prichádzajú stále častejšie do nášho parlamentu. Pokiaľ ide o tie náklady, poznáte systém Elvis na plenárke. Tie obrazovky, ktoré poskytujú E, súhrné informácie o hlasovaní a podobných veciach. Ak by sme tento systém mali e, preniesť do všetkých e, sál na celý parlament, tak potom to technické riešenie všetky sály by mať veľké obrazovky, hmatové vybavenie a tak ďalej, dodatočná infraštruktúra, energetická infraštruktúra a tak ďalej. Alan na každom mieste. Potom takisto tá konzekvencia, že to bude vyžarovať veľa e, tepla, potom by sme následne tie sály museli zasa ochladzovať. A DG, ktorý správuje budovy, hovoril, že toto je jednoducho nemožné. My sme to vyčíslili. Takáto obrazovka takéhoto typu v sále by si vyžadovala tisíc eur na jedno e, miesto a jednu obrazovku. Celé by to stálo 41 miliónov eur. Štrasburg aj Brusel. Myslím si, že preto ten náš technologický e, výber je oprávnený, e, pretože z dlhodobého hľadiska to poskytne parlamentu obrovskú infraštruktúru a takisto dá e, poslancom tú flexibilitu, ktorú si želajú. Čiže to je moje politické a technické vysvetlenie. Ďakujem, pán generálny riaditeľ, pán Láslo Šurian. Uh, this... Uh, Ďakujem pekne. Nuž, s týmto vysvetlením potom, ako som si ho vypočul, som ochotný podporiť pôvodný návrh, hlavne uvedomujúci, že tu teraz budú určité ťažkosti, pokiaľ ide o rozpočet na budúci rok, keby sme čas toho rozhodnutia presunuli na neskôr. Kto vie, kedy by sme sa k tomu dostali. Takže požiadam kolegu spravodajcu, aby bol trošku flexibilný. Ja osobne Mám veľké ťažkosti v Štrásburgu, hlavne keď tam mám stážistov a oni majú za sebou laptopy a máme iba jeden kábel. Maličká miestnosť, ale možno, keby mali možnosť tam sa niekde posadiť a pracovať na nejakom laptope, Naozaj si myslím, že je to rozumné, to, čo sme si teraz vypočuli zo strany generálneho riaditeľa. Eh Ďakujem, pán Hartong. Er eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Odliadnúť od toho, že čo skoro, že toto ešte len začína byť <laughs> srandovné parlamente, keď poslanci budú pracovať na miesto na zasadnutiach na počítačoch, tak sa chcem spýtať dve otázky. Prečo sa tu hovorí o tejto outside assistance, o externej pomoci? My máme predsa našich vlastných informatikov a tí nemajú dostatočné vzdelania to, aby to urobili. A ako to potom je ešte, mm, aká firma to dostane, kto to bude robiť? Ďakujem. Generálny riaditeľ na to asi odpovie. Teraz pán Fernonč. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. My samozrejme podporujeme vysokokvalitnú legislatívu a mm, účinnosť práce a tam, kde majú pracovať člen, členovia parlamentu, tak musia mať k dispozícii všetky prostriedky, aby mohli čo možno najlepšie pracovať. A potom, čo nám to tu bolo takto jasne vysvetlené, ktorú nám dal pán generálny riaditeľ, tak skutočne nepochybujem o tom, že by sme mali podporiť túto iniciatívu ktorá by mohla okrem zvýšenia produktivity aj pomôcť dosiahnuť stratégiu 2020, pokiaľ ide o úsporu energie. Takže ďakujem. Chcete odpovedať na druhú otázku pána Hartonga? Prvá sa týkala nákladov na manažmentu. Toto je veľký projekt, e, infraštruktúrny projekt, ktorý umožňuje pracovať na chodbách, e, na e, schôdze alebo v sálach výborov, keď sa nekonajú stretnutia alebo v noci. Čiže ja sa môžem opierať iba o mojich úradníkov, ktorí sú tu. Bude to pod ich kontrolou. Oni potrebujú pomoc e, pri projekte takéhoto významu. Pokiaľ ide o cenu, je to e, výsledok výzvy, ktorú sme e, zverejnili, ktorá, čiže je to, je to verejná výzva na predloženie projektu. Je to E, verejná výzva na predloženie projektu, ktorá by umožnila nakúpiť materiál. Toto bolo vydané, zverejnené, ak si dobre spomínam, v roku 2005. Je to jediný rámcový kontrakt, ktorý nám dáva flexibilitu nakupovať materiál, ktorý chceme Čiže táto výzva na verejné obstarávanie bola už zverejnená, už existuje. My neurobíme ten návrh. Ďakujem. Pán spravodajca, aký je váš návrh schváliť tento návrh transferu? Ďakujem, pán predseda, eh, aj za diskusiu, aj za vysvetlenie. A chcem povedať môjmu kolegovi Láslovi Surianovi, že ja som dostatočne flexibilný a E, samozrejme, mal som otázniky, lebo na každý problém sa je potrebné pozrieť aj cez efektívnosť a cez návratnosť. A e, dnes sme tie argumenty dostali od pána Laforesta, ktoré nám povedal, ale chcel by som povedať, že my sa musíme na každý projekt dívať aj cez takéto argumenty, ktoré mali byť možno na prvej strane. A keď na prvej strane boli, tak by možno nemal žiadny poslanec problém e, sa rozhodnúť. Čo sa týka ceny, tu ide o možno 100 kilometrov káblov, ktoré sa musia naťahať. To znamená, že naozaj tie práce sú náročné a ja vôbec nespochybňujem, nespochybňujem cenu. Spochybňoval som iba jedno, že poslanci sú veľmi krátku dobu v Štrasburgu, kde vlastne, či za tú, takúto krátku dobu to bude efektívne, aby sme riešili takýmto spôsobom. Ja si myslím, že ak by sme ešte do toho zapojili aj možnosť v budúcnosti telefonovania pomocou Wi-Fi, tak by tie úspory naozaj mohli byť dostatočné. A ja, preto, Laslo, pretože som flexibilný, tak aj ja som na základe argumentov zmenil svoj názor a odporúčam, aby sme tento transfer odsúhlasili. Ďakujem. Bien, je vous remercie. Ďakujem. Táto e, otázka, áno, to má, to má oprávnenie, pretože v Štrasburgu trávime iba mesiac do týždňa a naozaj otázka je, či môžeme ale pracovať počas týchto štrasburských sesí alebo nie. Teraz sme dostatočne informovaní na to, aby sme mohli hlasovať. Náš spravodajca je za toto hlasovanie. Kto je za tento transfer? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja sa, e, sú proti, takže je to schválené. Ďakujem vám veľmi pekne, pán spravodajca. Pán Maňka, ešte nejaké transfery? Nie? Ďakujem. Posledný bod, ktorý máme na programe. Nie, prepačte. Pán Šurian ešte? In the meantime, the commission had a... Výbor požiadal a chcel by som vás informovať, že Je tu zoznam transferov, ale tieto sme oddiarili predovšetkým, a to sa týka globalizačného fondu, a spolupráci s pani, teda bez pani Materovej sa nedostaneme dopredu, tak nebudem teraz hovoriť o týchto požiadavkách, ale požiadali ma, a to sa týka štyroch alebo piatich iných záležitostí, išlo tú, túto bankovú záležitosť, takže tak či tak by sme mali počkať a takisto sekretariat ešte nie je pripravený hlasovať o ostatných. Požiadavka zo strany výboru, ktorá bola na mňa adres, adresovaná, bola, že či budeme budúci týždeň v Štrasburgu vedieť, hlasovať. Ja som tam nevidel žiadne výnimočné stretnutie výboru, mimoriadne stretnutie výboru a skutočne by to bolo pravdepodobne e, zaujímavé. Takže sa to celé presunulo na 1. septembra. Čiže ja sa teraz pýtam, 1. decembra. Čiže ja sa teraz pýtam celého výboru kolegov, či by sme to nemohli predložiť 5. novembra. Rečníka si myslí 5. decembra. A mali by sme to pravdepodobne urobiť tak, aby sme potom mohli pozitívne hlasovať. Ďakujem, Inge Kresle. Predpokladám, že veľká 61 jednotka spadá aj do tý, tiež do tých transferov, ktoré Laslo chce odložiť. Pokiaľ ide o e DEC 61, to nie je iba transfer, ale to je celá reštrukturalizácia tohto rozpočtového riadku. Teraz je to riadok, v rámci ktorého pristupujúce krajiny dostávajú prostriedky. Je to veľký hrniec a tým sa znižuje trošku transparentnosť tohto rozpočtu, ktorý už tak či tak nie je veľmi transparentný a preto by bolo pekné, keby sme zistili, ako si to komisia predstavuje pri absolutóriu si nemôžeme potom vyžiadať všetky tieto sumy pre tento riadok, čiže rozpočtový výbor by mal niečo o tomto vedieť viac, už keď sa pripravuje rozpočet. Chcem na to upozorniť. Ja tu vidím určitý problém. Chceme naozaj taký rozpočet, o ktorom nemáme prehľad, čo sa tam deje s peniazmi. Je to iba jeden veľký hrniec, z ktorého budú dostávať tí, ktorí chcú peniaze, keď to potrebujú. Eh, mne sa toto naozaj nepáči. Ďakujem. Très bien. Donc... Ďakujem. Pani Gresle reagovala teraz na otázku pána Šuriana. A my teda nie sme schopní pristúpiť k tomuto transferu. Môžeme z právneho hľadiska počkať do decembra. Naše ďalšie stretnutie je 1. a 2. decembra. Možno, že ešte bude mimoriadne stretnutie budúci, budúci týždeň, o tom ešte budeme hovoriť. Ale e, teraz skončíme hlasovanie o transferoch a teraz s Monikou Holmajer sa môžeme venovať, môžeme ísť do Nigeru pani Holmajer, takže prosím, vy nás teraz zavediete do Nigeru. Myslím, že to bude jednoduché. Niger, no cesta do Nigeru nie je asi jednoduchá, ale ide tu, milé kolegyne, milé kolegovia, o e, základ pre stavbu e, novej budovy pre delegáciu EÚ a máme nasledovný problém. Doteraz e, sme mali priestory druhé, na druhom a treťom poschodí obchodnej banky. E, táto budova je teda vo vlastníctve Medzinárodnej banky, Medzinárodnej africkej e, banky v Nigérii. 1100 metrov štvorcových a 48 spolupracovníkov, ale máme tu problém, pretože táto lokalita je dosť nebezpečná z hľadiska terorizmu a preto komisia sa rozhodla eh, hľadať iné možnosti. Ja to chápem, pretože medzičasom vieme, že niektorí naši spolupracovníci sú v tejto krajine ohrození a v posledných dňoch sa to ešte raz preukázalo. A z tohto dôvodu E, sa predpokladá, že e, kúpime pozemok v zabezpečenej e, štvrti a keď na ňom postavíme budovu, tak naši kolegovia tam budú bezpečnejší ako doteraz, keď pracujú vo verejne prístupnej budove, ktorá nie je nejako ohraničená, nie sú tam špeciálne bezpečnostné opatrenia. Máme v súčasnosti nákupnú sumu 1 e, milión 170 e, e, tisíc cirka v dvoch splátkach. Teraz pozemok, ak si správne spomínam, patrí francúzskému štátu a Francúzsko, myslím, je, bude lepší základ pre náš Európsky úrad ako ten nigerijský, ktorý sme mali predtým. Takže uh, E, prosíme výbor o e, súhlas, aby komisia mohla kúpiť e, tento pozemok. Ďakujem, pani spravodajkyňa. To znamená, podľa článku 179 teraz postupujeme, čiže vy odporúčate nedať stanovisko, teraz pán Hartong. Eh, pán predseda, ja by som chcel požiadať o to, aby sme vyjadrili stanovisko, aby sme ho prijali. Dobre, ja som si to zapamätal, čiže budeme hlasovať. Pani Haug? Eh, ja mám iba jednu otázočku ak som to teraz, keď som to teraz vypočula, to vysvetlenie, že by sme mali ísť preč z banky, pretože to nie je dosť bezpečné a že by sme tam chceli teraz postaviť takú malú pevnosť pre našich zamestnancov. No áno, tak to bolo. Otázka teraz je len, že či to, čo sme vždy my očakávali, pokiaľ ide delegácie, tie by mali byť určitým takým pojivom a reprezentovať Európsku úniu či sa to už teda týka našej parlamentnej delegácie alebo komisijnej delegácie, nie je tu skutočne žiadna možnosť nejakého prístupu zo strany verejnosti, alebo tí sú tam není žiadúci, alebo ako to je? Aha, to, som, to teraz vyzeralo ozaj jednoznačne. No, nie je to tak ako v Sofii, kde sme v anglickom veľvyslanectve a každý, kto si chce zobrať nejakú brožurku, tak ho musia preskúmať. E, prehľadať, ale táto budova je skutočne prístupná, ale už je to tam dosť nebezpečné a v tej druhej budove musíme počítať aj s takou témou, ktorá súvisí s klimatizáciou, je tam veľký problém s hľukom, nemajú tam dostatočné svetlo, čiže tá stará budova je jednoducho nevno, nevhodná. A z tohto dôvodu sme povedali, že musíme teraz niečo nové naplánovať ale neplánujeme žiadnu pevnosť. Ale nakoľko sú tu aj veľvyslanectva, je tu viacero eh, policajtov a každý, kto tam chce, tak sa tam dostane, ale chceme ich dostať do takého bezpečnejšieho prostredia. Ďakujem. Inge? Nechcem to teraz nejako preťahovať, ale tá otázka zo strany Juty nebola taká zlá. Teraz sme pred novelou, ktorá sa týka nákupovania nových položiek, takže mali by sme si sprostredkovať určitý prehľad, že aké budovy majú, aké, s akými finančnými prostriedkami budovy musia počítať do budúcna. Takže ja by som skutočne uvítala, keby sme mali určitý prehľad, že aké tu budeme mať nové posty pre zamestnancov v zahraničí. Ďakujem veľmi pekne. Chceme e, požiadať e, komisiu, aby nám dala prehľad o tomto všeobecnom probléme na budúce, ale nie je to naliehavé, pretože e, rozpočet, prijatie rozpočtu na rok 2011 sa odkladá, čiže to nebude dôležité pre zahraničnú službu v najbližších týždňoch. A pokiaľ ide o prípad Nigeru. Je tu, pokiaľ ide o ropu, tu máme šancu 1 ku 2, ale máme asi malú šancu, že tu bude nejaký urán. Takže bolo by dobre, keby nám Niger dal uh, ten pozemok. Pán predseda, keď tam nájdeme ropu alebo urán, tak tam v Nigerii, ak to je v starej budove, tak to nájdeme aj na novom pozemku, ktorý patrí Francúzsku, ale aj tam bude ten urán alebo ropa. Áno, to je veľmi dôležitá pripomienka. Naša e, spravodajkyňa navrhuje, aby sme nedali stanovisko. Pán Hartong chce. Kto podporuje spravodajkyňu? Čiže žiadne stanovisko. Ďakujem. Kto je proti? E, a dvaja, teda dvaja sú proti. Kto sa zdržiava? Dobre, takže tento vlak necháme ísť bez toho, aby sme ho zastavovali. Ďakujem. Posledný bod. E, pokiaľ ide o tú rozpočtovú rozpravu, chcem oznámiť, že som požiadal parlamentný servis, aby nám rezervoval čas. Nemám ešte presný, presnú hodinu, ale chceme slot. Prepačte, prepačte, Idete veľmi rýchlo, ale je tu jeden dôvod, prečo chceme rýchlo postupovať. E, pri budove zahraničnej služby sú niektoré problémy. E, prvá sa týka územnej neutrality. 38 tisíc metrov štvorcových sa opúšťa a 46 tisíc metrov štvorcových e, budú, bude e, nových priestorov. Z tých 38 tisíc zatiaľ iba 18 tisíc sa znovu obsadí a tých zvyšných 20 tisíc e, metrov štvorcových, tam je to tak, že komisia je veľmi obmedzená. Ja som povedala, že poslanci e, v parlamentných kanceláriách oveľa obmedzenejší, majú oveľa menej miesta, ako kedy mala komisia. My pracujeme vo veľa horších podmienkach, rozpočet e, je malý zatiaľ, takže pokiaľ ide o tú územnú e, neutralitu alebo neutralitu plôch, Všetci mi vždy hovorili, že to musí byť neutrálne. Ja by som tu ale e, povedala, že je to minimálne otázne. A pokiaľ ide o rozpočtovú neutralitu, tá určite neexistuje teraz. Najmä k riadkom máme určité otázky, pretože niektoré čísla ešte nie sú známe a najmä celková organizácia budovy to ešte nie je premyslené, iba, vieme iba to, že jednoducho budova bude, ale pokiaľ ide o nájomné náklady alebo zástavné náklady, alebo aká bude cena za meter štvorcový, ešte nevieme. Celkové náklady vzhľadom na špecificitu budovy nie sú známe, to by som tiež chcela vedieť. No a potom ten bezpečnostný aspekt, ten by sme možno vedeli vyriešiť. V niektorých budovách sú supermarkety. Keď je dole supermarket v budove, tak to je bezpečnostné riziko. Nič sa nedá kontrolovať. Ale v dvoch budovách nie sú supermarkety. Takže No a náklady 3,3 milióna sa tu uvádza, ale ja som interne dostala informáciu, že to bude oveľa viac a preto ja by som chcela poznať tie skutočné čísla, pretože naozaj je to nutné, keď chceme notifikovať, musíme vedieť, čo nás to celé bude stáť. No a štvrtý bod, právna situácia e, zlyhali rokovania o rozpočte na rok 2011 a preto zatiaľ nie je ešte jasné, ako bude vyzerať financovanie, pretože zahraničná služba má síce právny základ, ale finančný základ ešte nemá, pretože e, to spadá do rozpočtu na rok 2011 a ten ešte nie je, takže to ešte uvidíme. No a aj ostatné otázky vyvolávajú ešte veľa diskusí. Dnes sme viedli e, prvý rozhovor, budú tieto rozhovory ešte pokračovať a e, dostali sa mi do uší už rôzne kritické poznámky a otázky. Spomeniem jednu otázku. Boli informácie o tom, že budova Lex eventuálne by sa mohla využiť. Tento, táto budova Lex teraz je využívaná radou. A aby to vyhovovalo zahraničnej službe, tak všetci prekladatelia z tejto budovy by museli byť odsťahovaní do inej budovy ale ešte by sa tá budova musela aj prestavať, e, upraviť. Teoreticky by to ale vyhovovalo táto budova. Ja som počula, ale rada pri rozpočtových rokovaniach povedala, že musíme všet, všetci šetriť, ale nechce presťahovať svojich prekladateľov. Čiže nás žiadajú, aby sme šetrili, ale potom tí anglickí zástupcovia povedia takéto veci. Nechcem pôsobiť kacírsky, ale máme tam troch e, kolegov, ktorí povedali, že je to naozaj otázny, otázne. <clears throat> A ja som sa k tomu chcela vyjadriť, pretože mne sa to dostalo do uší a nechcem zamlčiavať, že mi to niekto povedal toto priamo. A ja by som o tom chcela priamo hovoriť s generálnym riaditeľom aj s členmi Európskej zahraničnej služby a preto chcem, aby tá diskusia sa ešte odložila. Ďakujem. Z vašej analýzy som pochopil, že na rozdiel od Nigeru tu chcete stanovisko. Áno, myslím, že áno a chcem odložiť rozpravu. Takže všetci s tým súhlasíte? Pán Hartong nevyzerá, že by bol proti. To je vynikajúce. Takže v tomto bode pôjdeme tak, ako navrhuje pán Hartong. Ja si dovolím teraz našej spravodajkyni navrhnúť, aby sa čo najrýchlejšie skontaktovala s generálnym riaditeľom, ktorý je pre toto príslušný a s príslušnými pracovníkmi komisie, tak aby táto téma bola prešetrená, preskúmaná dostatočne, tak aby sme mohli v predpísanej lehote zaujať stanovisko podľa článku 179 v rozumnom čase, v rozumnej lehote, pretože dostatočne sme už diskutovali o všetkých e, aspektoch vytvorenia Európskej zahraničnej služby a potrebujú určite budovu, to je jasné, musia niekde byť, musí to e, stať ale nejaké rozumné prostriedky. A pani Ashton už jeden rok kráča po krížovej ceste, to viem. Prepačte, kresťanskí demokrati, ale uh, myslím, že ona je už na 14. zastavení krížovej cesty. Um, Ešte jedna prozba. Zahraničná služba si nebola istá, či dodrží tieto lehoty sama, tak by som chcela, aby sa to celé, že sa to nedá jednoducho za 14 dní všetko robiť a potrebujem nejaké odpovede najprv, pretože potom by sme mali stanovisko, ktoré by mohlo byť negatívne, pretože nebudem mať dostatok A to by som nechcela, preto by som Ehm, chcela, aby sme sa o tom ešte porozprávali, či sa to môže riešiť 13. decembra, pretože ja som není negatívne nastavená, ale chcela by som tu viacero odpovedí a informácií. Très bien. Donc, je crois que la, la commission a bien entendu votre Ďakujem. Komisia počula e, vaše posolstvo, ktoré je jednoznačné aj otvorené zároveň. E, posledný bod. Som teraz schopný vám povedať, že Riadne ďalšie stretnutie sa bude konať 1. decembra od 15.00 a 2. decembra od 9.00 do 12.30. Ešte je tu aj možnosť, že bude mimoriadne zasadnutie v Štrasburgu, ktoré sa bude venovať výlučne e, rozpočtovým rokovaniam stredu 23. Teraz už vieme, že to bude od 10. do 11.30 VIK 200 je sála, kde sa stretneme. Je tam 216 miest na sedenie a máme právo na 18 jazykov. Samozrejme, to sa vám ešte všetko potvrdí e-mailom. Ďakujem veľmi pekne, odročujem rokovanie. Bon.